Mám ich po česky, tak ich budem čítať po česky. Zápisnica bude predložená parlamentu na schválenie na začiatku budúceho denného zasadnutia. Ak nemáte žiadne námietky, tak uznesenia, ktoré sa dnes prijali, sa hneď postupia príjemcom a orgánom, ktoré sú v nich menované. Takže dnešná plenárna rozprava a zasadnutie je uzatvorené a ja vám želám, aby ste sa bezpečne vrátili domov a ďakujem vám za spoluprácu, rovnako ďakujem tlmočníkom.